máme odľanúť od toho, akú stranu zastupujeme. Čiže iba spoločne vyriešime túto úlohu. Ďakujeme pekne. Pani predsedajúca, ďakujeme. Ďakujem pekne, pán minister. No a tým končíme rozpravu na túto tému. L'ordine del giorno rec... Na, našim ďalším bodom je vyhlásenie Komisia Rady o boji proti homofóbii v Európe. Slovo opäť dávam pánovi Vamenovi, nech sa páči. Pani predsedajúca, vážené poslankyne poslanci, Homofóbia je ozaj veľmi vážny problém. Podkopáva ducha tolerancie a vlastne viktimizuje. Preto rada spolu s parlamentom zastáva názor, že proti tomuto EU treba bojovať. Musíme stále sledovať tieto aspekty a bojovať proti diskriminácii a treba do praxe zavádzať tie hodnoty, ktoré sú zakotvené aj v charte OSN, ale aj e, v dokumentoch o občianských a ľudských právach, ďalej aj v charte o základných právach občanov a aj v legislatíve EÚ. Netýka sa to len sexuálnej orientácie alebo identity, je to aj o slobode. Vrátane slobody vyjadrovania, slobody prejavu, slobody zhromažďovania a vyjadrovania svojich názorov na verejnosti. Toto ako legislatívny orgán aj rada prijali opatrenia pre boj proti tejto forme diskriminácie. Smernica ktorá sa týka rovnakého zaobchádzania aj pri zamestnávaní, je krok týmto smerom. Týka sa to práve zaraňovania diskriminácie e, v širokej škále e, otázok v súvislosti so zamestnaním. Zamestnávateľia nesmú diskriminovať niekoho len preto, že je gej alebo heterosexuál a diskriminácia sa nekoná, alebo nedochádza k nej len na pracoviskách. Európsky občania očakávajú, že sa s nimi bude rovnako zaobchádzať aj v školách, alebo u lekára, alebo keď si chcú prenajať dom a podobne. Nikto by nemal byť diskriminovaný len pre svoju sexuálnu orientáciu. Nikto by nemal byť šikanovaný. Rada v súčasnosti skúma návrh komisie ohľadne novej smernice, ktorá by rozšírila ochranu pred diskrimináciou aj pre oblasti mimo zamestnania a pracoviska. To sa týka sociálnych aspektov, zdravotníctva, školstva, prístupu ku službám, ale aj povedzme pri získavaní obydlia alebo ubytovania a tak ďalej. Takže tie kroky, ktoré chceme urobiť, nie sú ľahké. Vlastne rada od roku 2008 skúma situáciu a potrebujeme a súhlas zo strany všetkých členských štátov, prv, než tento právny akt príjmeme. Dánske predsedníctvo predloží aj správu o pokroku na Rade EPSCO teraz v júni. Legislatíva je vlastne veľmi významným základom ľudských práv a rovnakého zaobchádzania. Nikdy ale toto samo o sebe nestačí. Ďalší nástroj, ktorý máme v rukách, je posilňovanie povedomia. Ale toto je dlhodobý proces. Spomínam si s uspokojením, že pred 5 rokmi tie hodnoty, ktoré zdierala Rada a parlament, vychádzajúc toho, že v roku 2007 sme mali vyhlásený rok rovnoprávnosti, tak vlastne odvíjajúca od tohto naozaj vidíme, že ľudia majú právo na rovnoprávnosť, bez ohľadu na vek, sexuálnu orientáciu a tak ďalej. Dámy a páni, musíme v tejto práci pokračovať. Z príslušná agentúra, ktorá sa venuje základným právam, skúma aj aspekty diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. A naše zraky sa upierajú aj smerom von, mimo EÚ, ohľadne týchto otázok. Homofobické prípady alebo prípady homofóbie sú žiaľ dosť bežné v Európe aj mimo nej. Európsky parlament zohráva nesmierne významnú úlohu pri ochrane sexuálnych menšín, ktoré nemajú dostatočnú adekvátnu ochranu zo strany politikov alebo práva. Európska únia vlastne je vedúcou silou vo svete, e, pokiaľ ide o boj za ochranu práv geo a lesbičiek. Toto je naša spoločná zodpovednosť aj v rámci tohto parlamentu, komisie a členských štátov. Je to zdieľaná zodpovednosť aj z hľadiska občanov Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz dávame slovo pani komisárke Redingovej. Minulý týždeň, 17. marca, sme oslávili e, deň boja proti homofóbii. A vyslovila som sa vtedy v mene komisie. Chcela by som zopakovať tu a pred e, všetkými zvolenými predstaviteľmi európskych občanov. Že homofóbia a transfóbia sú nepriateľným porušovaním ľudskej dôstojnosti. A je to niečo, čo nie je kompatibilné so základnými hodnotami EÚ. Preto komisia má veľký záujem bojovať proti tomuto jamu a využije k tomu všetky nástroje, ktoré má k dispozícii. Mojou úlohou v tomto procese je zabezpečovať rovnaké hodnoty a rovnaké práva pre všetkých a všade. Či, lesbien, či sú to lesbičky, gejovia a ďalšie tieto menšiny sú stále obeťami, obeťami vyčleňovania, e, trestných činov nenávistného charakteru a netolerantnosti. Toto všetci vieme. A vieme aj to, že naše základné texty, ako je charta práv, zakazujú akúkoľvek diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. A ako sa aj vysvetľuje v nedávno prijatej výročnej správe o uplatňovaní charty, komisia zabezpečuje, že a ubezpečuje, že tento princíp sa bude naozaj rešpektovať a zachovávať v rámci Európy v súlade so zákonom. Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je vlastne zakázaná aj v našich smerniciach. A to súvisí aj so zamestnávaním. A komisia prišla s legislatívnym návrhom rozšíriť tento zákaz aj na oblasť tovaru a služieb, sociálnej ochrany a školstva, Súhlasím teda s predsedníctvom, že žiaľ, tento text je zatiaľ v slepej uličke v rade a teším sa na správu, ktorú nám vypracuje predsedníctvo v rámci tohoto úsilia, aby sme pokročili vpred s daným textom a aby sa nám podarilo v rade dosiahnuť jednotu. A vlastne to je vlastne aj príčina, prečo je to momentálne zablokované. Ale veľká väčšina členských štátov je ochotná podporiť tento text. Takže nielen, že máme zákony, ale máme tu aj rozhodnutia súdneho dvora v tom zmysle, že smernice o e, rodovej rovnosti a o rovnoprávnosti v prístupe na trh a tak ďalej, toto všetko e, má rešpektovať aj rodovú rovnosť. A z hľadiska právneho teda je to veľmi jasné a nie je pochyb o tom, aké sú právne základy Európy. Okrem tohoto samozrejme musíme stále pozorne sledovať. A Európska komisia takou je. Musíme pozorne sledovať každú petíciu alebo otázku, ktorá odoznie v parlamente a týka sa nejakej praxe diskriminatívneho charakteru. Proste sú to veci, ktoré spadajú do kompetencie EU. Napríklad e, Sú tu aj niektoré trestné činy, e, ktoré sú namierené ako nenávisné proti e, takýmto menšinám a boli sme nedávno práve svedkami takéhoto zločinu a preto E, prišiel návrh vykonať prieskum proti týmto osobám známym pod skratkom LGBTI a máme tu dôkazy nie len to, na základe toho, keď sa už stane trestný čin, ale ide aj o mapovanie toho, kde sa stávajú takéto trestné činy. A vlastne takto sa nám darí mapovať trendy. Komisia pracuje aj na posilňovaní povedomia v Európe v záujme boja proti diskriminácii a na podporu rôznorodosti. Organizácie občianskej spoločnosti, ale aj vnútroštátne orgány spolupracujú proti, teda v boji proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie. Čo robíme teda v Európe? To robíme aj mimo Európy. Zahraničná služba EÚ si je veľmi vedomá tých ťažkostí, ktoré vlastne majú e, tieto osoby LGBTI v krajinách ako Rusko, Moldavsko a tak ďalej. Tam sme svedkami nielen diskriminácia a násilie, násilia, ale tieto osoby sú kriminalizované. A Európska únia opätovne odsudzuje takéto opatrenia a opakovane vyzývame orgány týchto krajín, aby rešpektovali svoje záväzky medzinárodného práva, kde sa vyžaduje práve dodržiavať rovnoprávnosť a nediskrimináciu. Chcem podotknúť, že pani Cathy Ashton odsúdila homofóbiu aj 17. maja vo svojom nedávnom vyhlásení, keď vyzvala vlády, aby uplatňovali ľudské práva rovnako, rovnoprávne, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo e, rodovú identitu. A neraz navštevuje krajiny aj mimo EÚ a pripomína túto zásadu veľmi razantne. Dámy a páni, ako Európska komisárka pre spravodlivosť budem pokračovať tu v Európe, aby som e, urobila maximum pre zachovanie práv našich občanov. Čiže nie len cestou nejakého medzinárodného dňa proti homofóbii, boja proti homofóbii, ale e, je to proste niečo, čo tu každý deň má byť. Nie len jeden deň. Ďakujem. Ďakujem pekne pani komisárke Redingovej. Teraz si vypočujeme predstaviteľov politických skupín. Pán Busutil za EPP. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, nie je pochyb o tom, že skupina EPP odsudzuje homofóbiu a sme presvedčení o tom, že proti nej treba bojovať. To sme vyjadrili veľmi jasne a konzistentne a chceme využiť túto príležitosť na to, aby sme to zopakovali. V Európe nie je miesta pre diskrimináciu akéhokoľvek druhu a to sa týka aj homofóbie. To je úplne jasné vlastne už e, politické skupiny v tomto parlamente vlastne pristúpili k tomu, že e, by sa jednotne mohli potom zhodnúť na názore, ako bojovať proti homofóbii. A myslím ale, že sa musíme naozaj sústrediť na tú reálnu, konkrétnu vec, homofóbiu. E, proste musíme sa snažiť spoločne nájsť nejaké spoločné východiska a stanoviska. Chceme navrhnúť toto. Poprvé, musíme mať jasno v tom, aké sú limity našej kompetencii, našich kompetencií, čo môžeme a čo nemôžeme robiť. Musíme rešpektovať zásadu subsidiarity a to je základný princíp Európskej únie. Toto znamená, že tie otázky, ktoré sú v kompetencii národných vlád, by mali byť riešené na tej úrovni. Po druhé, musíme sa vyhnúť tomu, že budeme odsudzovať jednotlivé krajiny. Predovšetkým v prípadoch, keď to nie je vláda daného členského štátu, ktorá je zodpovedná za nejakú konkrétnu iniciatívu alebo incident. Homofóbia, pani predsedajúca, je nepriateľná a musíme zabezpečiť, aby bola kinožená v Európe za každej okolností. Musíme samozrejme pôsobiť dôveryhodne a triezvo a nemáme prichádzať s emotívnymi hodnoteniami a musíme samozrejme rešpektovať obmedzenia našich, nášho mandátu a musíme hovoriť jednotne. Ďakujem. Ďakujem pekne. A za skupinu SND pán Kašman. Ďakujem za slovo. Vítam vyjadrenie pána Busutila a dúfam, že všetci dokážeme jednotne hlasovať za odsudenie homofóbie, pretože homofóbia ničí životy. Ničí životy tých, ktorí vlastne zažívajú nejaké takéto situácie. Ako presne povedala aj pani Reding, smrť toho mladého človeka v Bruseli z toho, proste zomrel len preto, lebo bol homosexuál. Alebo zákony, ktoré sa príjmajú v Moldavsku, alebo aj na Ukrajine a v Rusku. Toto je všetko krok späť a nie krok vpred, ktorý by e, umožnil rešpektovať a oslovovať rôznorodosť. Proste práve e, sa tam začínajú presedzovať veľmi zúžené stereotypy v týchto krajinách, ktoré sa spomínali. Keď sa hrdým rodičom narodia dvojček a môžu vyzerať úplne rovnako, ale jedno z tých dieťat, e, detí je povedzme heterosexuálne, druhé homosexuálne. A čiste z tohoto dôvodu, ktoré, to dieťa, ktoré bolo milované, zrazu okamžite zo strany štátu a inštitúcií prestáva mať podporu štátu a inštitúcií. Dokonca sa to odráža aj vo vzdelaní, v školstve. A máme príklady z dejín, že sa diali takéto veci. A aj ľudia tu v Európskom parlamente, aj v iných parlamentoch a predsedovia vláda, prezidenti sa vyjadrujú k tomuto. Ale vlastne tento tlak nás dusí a vlastne týmto menšinám vlastne sa odopiera vzdelanie a odopiera sa im to, že by mohli byť tým, kým byť chcú, aby boli aj milovaní. Takže súhlasím s tým, čo povedal pán Busutil. Áno, musíme obmedzovať, musíme vedieť, kde sú hranice našich právomocí. Ale nesmieme si klásť nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o naše ašpirácie. To je nesmierne dôležité. A bez toho, že by sme pomenovali, o ktoré krajiny ide, tak to zostane ako čosi anonymné. A tie krajiny aj naďalej budú príjmať homofóbne zákony, ktoré umožnia zachádzať s občanmi rôznym spôsobom. Dovolte mi prosím povedať, že aspoň jedna osoba, ktorá tu bola v tomto parlamente, skutočne mala skúsenosti s homofóbiou. A prečo a ja som zažíval takéto útoky niekedy. Ale áno, e, zažínal som to, a, ale moja rodina ma podporila. Aj napriek tomu, aj napriek homosexualite. A ďakujem vám touto cestou za vašu pozornosť. Grazie per il gruppo ALDE l'onorevole Intvelt per due minuti. Ďakujem pekne, pani predsednička. No keď sa hovorilo o eurozóne, keď sa hovorilo o krize a mm, mechanizme stability, tak sme tu mali oveľa viac poslancov a neviem, či by sme nemali dať nejakú daňovú zľavu e, osobám skupiny LGBT, lebo toto je 5-10 e, našej populácie, oni prispievajú k našej ekonomike, e, prispievajú do toho záchranného fondu na záchranu krajín a nedostávajú rovnaké práva ako ostatní občania EÚ, nemajú rovnakú ochranu, tie isté služby od svojich vlád. Takže možno by sme nemali od nich pýtať také isté dane. Ale toto je trocha ironia z mojej strany, kolegyne, kolegovia, to iste nie je riešenie. Riešením by bolo to, že my ako Európska únia a členské štáty začneme dávať rovnakú mieru ochrany a rovnaké práva všetkým občanom Európskej únie. Je naozaj na čase, aby Európska únia dostala svojim slubom a ja sa naozaj veľmi teším a som hrdá, že som poslankyňou Európskeho parlamentu, ktorý sa stal naozaj takým bojovníkom za práva komunity LGBT a je to prvé uznesenie, ktoré sa venuje homofóbii a veľmi ho vítam. Pán Buzutil, vítam aj to, čo ste povedali vy, teda vítam podporu a spoluprácu skupiny EPP, lebo si myslím, že to horizontálna podpora naprieč stranickej príslušnosti vyslava, vysiela veľmi silný signál našim vládám, ale aj eh, vládám iných krajín, Rusko, Moldavsko, sa tu spomínalo, a ešte jedna krajina, ale je ich oveľa viac, ktoré porušujú práva LGBT komunity. A ešte na záver, kolegyne, kolegovia, šírenie nenávistí zo strany politikov, náboženských lídrov. Toto nie je e, niečo, čo môžeme tolerovať, nie je to nič neškodné, pretože to prispieva ku klíme netolerantnosti, násilia a ešte úplne na záver aj na adresu pána Busutila diskriminácia nemusí byť nevyhnutne menej zlá ako homofóbia, alebo keď budeme tolerovať diskrimináciu, teda nerovnaký prístup, tak vyšlome v zásade signál, že niektorí ľudia majú menšiu hodnotu ako my, že nie sú až takí rovní ako my. A toto vzbudzuje homofóbiu, toto je rodná pôda pre homofóbiu. homofóbiu. Takže poprosím všetkých kolegov, aby podporili zajtra toto uznesenie v hlasovaní. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za zelených pani Lunaček na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka, dámy a páni. Takmer pred týždňom sme mali Medzinárodný deň boja proti homofóbii a oslavovali sme to aj tu v Európskom parlamente. Vyslali sme taký video odkaz, boli tam mnohí z nás, dokonca aj pani komisárka. A ten bol adresovaný hlavne mládeži, že sa situácia zlepšuje. A ja ako lesba, ktorá prežila časy, kedy veci m, mm, aspoň na časti tohto kontinentu neboli až také jednoduché ako teraz, si uvedomujem, čo to znamená žiť v živote strachu bať sa ísť ruka v ruke e, s vašou milovanou osobou alebo poboskanie tejto osoby e, na rozlúčku, na stanici. Homofóbia je o strachu a o tom píšeme v našom texte. Ide o, neracionálnu, ide o neracionálny strach e, vychádzajúci z predsudkov rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus a sexizmus tiež vychádzajú z rovnakých predsudkov. Toto sú veci, ktoré by sme mali všetci odsúdiť, aby ľudia nemuseli mať strach žiť svoj život eh, so všetkým, čo k tomu patrí. A k tomu patrí predsa aj šťastný, ľubosný život. Eh, situácia sa zlepšila v mnohých častiach tohto kontinentu, ale napriek tomu máme dôvod na obavy, naozaj závažne. To je krajiny mimo EÚ, Moldavsko, Ukrajina, Rusko. Tam sú ľudia, ktorí sú niekedy vo vláde, niekedy možno nie, ktorí sa snažia uh, Eh, uplatňovať také zákony, ktoré zakazujú vôbec vyjadrovanie sa na verejnosti o homosexualite. Viditeľnosť, verejné prejavy sú veľmi dôležité hlavne pre mládež, eh, ktorá sa pripravuje na priznanie svojej sexuálnej orientácie, aby eh, to mohli urobiť s hrdosťou aby sme my všetci naozaj jasne odsudili homofóbiu, pripravovali stratégie pani Redinka Roadmap na boj proti homofóbii a boj za rovnaké práva pre lesby a homosexuálov tak, aby na tomto kontinente homofóbia bola raz a navždy vykorenená, aby nebola nikým podporovaná. Ďakujem. Per il gruppo ECR l'onorevole Kirkop per un minuto Teraz za ECR, pán Kirkov, máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ako povedal George Weinberg, cesty homofóbie to je strach a ešte viac strachu. Keď sa ľudia začnú báť o svoju hospodárskú istotu, je dôležité, aby sme neumožnili týmto strachom prerast do dimiskracie alebo dehumanizácie akékoľvek skupiny ľudí. Pokrok k tolerantnosti v spoločnosti e, sa nemôže obratiť, e, zaradiť spiatočku. Európska únia môže zahrať dôležitú úlohu. Ja si myslím, že tá úloha je síce obmedzená v sociálnej politike, ale platí, že niektoré krajiny e, idú rýchlejšie smerom k rovnosti a mnohé začali svoju cestu s veľkým oneskorením, ale je dôležité aby sme dnes si boli zajedno a povedali, že nášho kontinent má základnú hodnotu v tom, že si ľudia si zaslúžia e, dôstojnosť, e, osobnosť, identitu bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu a že nič menej nepríjmeme, že to nie je priateľné pre mňa ani pre nikoho iného. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kirkop. Akceptujete modrú kartu? Áno. Nech sa páči. Ďakujem, pán Kirkop. Súhlasíte so mnou, že musíme vyzvať e, konzervatívnu koalíciu, aby e, táto manželstvo homosexuálnych osôb e, umožnila čo možno najskôr? Moja reakcia na to je taká, že táto koaličná vláda, teším sa, že to môžem povedať, že táto využije vzťahy s inými krajinami, aby tlačila na podporu pre práva homosexuálov a, a pokiaľ ide o tie civilné zväzky, aby tieto boli uznané medzinárodne a momentálne konzultujeme možnosť, ako zaviesť civilný sobáš osôb rovnakého pohľavia. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz za GUE vystúpi pán De Jong. Máte minútu 30, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, minulú sobotu e, som e, hovoril s maďarskými novinármi a politikmi. Hovorili sme o um, zákone o rodine, kde sa rodina obmedzovala len na manželstvo heterogénne. No a to sme už pri tom dôležité, sme v dôležitom bode homofóbie. O tom by sme mali hovoriť. Úrady, ktoré by mali podporiť e, riešenie tejto problematiky, by mali predchádzať e, príkladom. V realite to vyzerá tak, že v mnohých európskych krajinách sa situácia zhoršila. Našou úlohou je postarať sa o to, aby sa situácia zlepšila, aby sme podporovali ľudí, ktorí sú odvážni a e, ktorí e, sa priznávajú k svojej orientácii a ktorí hovoria pravdu o veci pani Reding môžeme oslovovať také vlády vtedy, keď v rámci Európskej únie budeme mať veci usporiadané. Vy ste povedali, že nie ste ochotná hovoriť o e, zmenách, ktoré by sa týkali homosexuálov. Ďakujeme. A slovo majú ďalší rečníci, ako prvý pán Strifler na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia. Nedávny vývoj v európskych krajinách, pokiaľ ide o obmedzenia slobody prejavu a združovania sa, vychádzajúce z predstavy homosexuality, toto ma naplňa veľkými obavami. Homofóbia sa naďalej prejavuje v členských krajinách a v tretich krajinách, a to v rôznych formách ako napríklad verejné vystúpenia a môže to končiť až zabitím, vraždou. Toto sa týka homosexuálnej e, propagandy a naša e, inštitúcia nemôže tolerovať túto situáciu. Musíme vyzvať kompetentné orgány týchto krajín, hovorím o Rusku, Moldavsku, e, Lotyšsku, Litve a Maďarsku, aby tieto dodržiavali princíp nediskriminácie a je dôležité, aby dali do súladu svoje práva s medzinárodným právom a, a právami občanov. Um, je dôležité prijať náležité opatrenia v kontexte medzinárodných vzťahov, bilaterálnych kontaktov a susedskej politiky. Naozaj ma veľmi mrzí, veľmi mrzí, že aj v Európskej únii sa porušujú základné práva osôb z komunity LGBT môžeme iba odsúdiť naozaj veľmi razantne každú formu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie deti, homosexuálne deti musia mať prístup k informáciám pozitívnym, upokojujúcim, pokiaľ ide o otázky sexuality. Takéto informácie musia byť k dispozícii. Čas sa potom dostávajú totiž k ilegálnym informáciám, nespolahlivým a toto je katastrofálne pre Európsku úniu. Ďakujem. Grazie. La parola all'onorevole Guillaume per due minuti. Teraz má slovo pani Guillaume na dve minúty. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, už 7 rok si pripomíname deň boja proti homofóbii, ale môžeme dnes naozaj povedať, it's getting better, veci sa zlepšujú. Áno, už homosexualita nie je trestným činom, ale naozaj dennodenne vidíme, že musíme naďalej bojovať. Naozaj eh, všetci za jedno spoločný front, eh, spoločný front proti diskriminácii osôb LGBT. V mnohých krajinách celosvetovo národné alebo regionálne vlády penalizujú v legislácii legislatíve propagandu, tzv. propagandu v prospech homosexuality. Je tu mnoho krajín, eh, kde eh, sa eh, homosexualita považuje za veľkú hrozbu. A preto je dôležité venovať pozornosť e, takejto situácii, aby sme príslušným osobám umožnili prístup e, k medzinárodnej ochrane. Pokiaľ ide o naše krajiny, e, tam tá rovnosť že stále nie je daná. Osoby LGBT ešte stále sú, stále sú terčom stigmatizácie a často aj násilia. Samovraždy mladých osôb LGBT nás upozorňujú naozaj na nevyhnutnosť konať. Aby sme tú diskrimináciu raz a navždy s ňou skoncovali, je je potrebné sledovať tri osy. Po prvé, vzdelávanie k rešpektu školské programy, e, ktoré by mali bojovať proti predsudkom, proti stereotypom, ktoré sú sexistické a xenofóbne, a to od najnižšieho veku. Potom umožnenie manželstva a adopcie pre homosexuálne, e, homosexuálne páry. Francúzsko na tom už niečo robí, čo ma veľmi teší. A po tretie, e, pokiaľ ide o um, budovanie násilia voči takýmto osobám, treba to trestať rovnako ako zbudzovanie uh, nenávisti voči, uh, voči iným rasám. Ďakujem pekne, som slovo pani Latford. Áno. Pokiaľ ide o ľudské práva uh, osôb LGBTI, tak uh, naozaj môžem povedať, že Británia je na tom veľmi dobrá a za najlepšie v Európe a tu reagujem aj na pána Kašmena. Ale súhlasím samozrejme s pánom Busutilom, že pokiaľ ide o príslušné zákony, ktoré sa týkajú uzatvárania manželstva, to je právo jednotlivých krajín. Ale keď povedzme e, takýto pár gejov, ktorí sú zosobášení, vlastne prejdú alebo presťahujú sa do inej krajiny, kde neplatia rovnaké zákony, tak tam môžu byť predmetom diskriminácie. Takže potom je tam diskriminácia a predsudky a naozaj je to veľmi brutálne. A to mm, potom sa prejavuje naozaj rôznymi formami, nielen v jazyku a vyjadrovaní, ale naozaj môžu byť tieto osoby dokonca aj terčom fyzických útokov. A preto je dôležité dosiahnuť dohodu naprieč politickými stranami. Aj u nás sa hovorilo o zákone ako o zákone e, SEC 28. Ale myslím, že pokrok sa naozaj dá dosiahnuť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán posel, dve minúty. Vážená pani predsednička, najskôr by som celkovo for povedal, že naša skupina až dnes večer rozhodne o tom, či text eh, nariadi- mm, uznesenia podporí. A ako tak počúvam dnešnú rozprávu, tak eh, sa skôr prikláňam k nie. A to z nasledujúceho dôvelu. Ja som striktným odporcom homofóbie a som tiež striktne za ľudské práva. Obhajujem ich za každým. Neexistujú žiadne práva LGBT, to je hlúposť, to je ideológia, sú iba ľudské práva. Samozrejme, že ľudské práva platia aj pre homosexuálov. Musíme za to bojovať, aby neboli diskriminovaní preto máme aj paragraf proti diskriminácii antidiskriminačný paragraf v našej zmluve, máme aj príslušnú legislatívu a máme aj chartu základných práv. A kde to nedržiavajú, ale takéto prípady musíme najskôr menovať v EÚ, tak samozrejme tam bude potrebné zasiahnuť e, právne a to je potrebné urobiť. Ale o tom my vôbec nehovoríme. My tu teraz celý čas hovoríme, zase raz, o takzvanom manželstve homosexuálov. Môžeme byť za, môžeme byť proti, ale veď to vôbec nesúvisí s ľudskými právami, veď to vôbec nesúvisí so základnými právami, s chartou základných práv. V charte základných práv sa výslovne uvádza, že každá krajina môže slobodne o tom, ako sa bude definovať manželstvo a rodina. A to sa výslovne do tejto charty vpísalo preto, aby krajiny ako Nemecko a mnohé ďalšie, vrátane Maďarska, aby tieto štáty mali možnosť povedať, že manželstvo je manželstvom medzi mužom a ženou toto sa tam výslovne garantuje, je to práva, právo vyplývajúce z našej charty základných práv. Veď to nemôžeme hádzať do jedného vreca s homofóbiou. Politicky to kritizovať môžeme, ale nemôžeme to predsa hádzať do jedného vreca e, so strašnými postupmi, ktoré sa uplatňujú za Putina v Rusku, čo ja odsudzujem. Ja som minule v Štrasburgu počas plena varoval pred ideologickým, ideologickým zneužívaním ľudských práv. Ľudské práva sú príliš vzácne na na to, aby sme ich hádzali do jedného vreca s propagandou spoločensko-politickou. A preto musím povedať, že som veľmi sklamaný z mnohých tónov, ktoré sa tu dnes oznievajú. Ja som proti porušovaniu ľudských práv, som proti homofóbii, ale som aj proti ideologickej propagande. Grazie, Gons, per e Teraz pani Gons, máte minútu a pol. Ďakujem za slovo. Pokiaľ ide o homosexuálov, skutočne je tu potreba urobiť veľa práce. Chyba nám ešte patričná jednotná legislatíva a e, napríklad e, po, slobodný pohyb takýchto párov nie je dostatočne chránený a zabezpečený v rámci Európy. A nakoniec tie nenávistné trestné činy, a aj celkovo nenávistné správanie voči takýmto osobám je jav, ku ktorému dochádza, ale dôležité je zaistiť ozaj, aby neexistovala diskriminácia voči takýmto osobám. Proste musíme vytvoriť takú atmosféru v rámci EÚ, aby sa vlastne e, akceptovala tá rôznorodosť. Preto aj média, aj výchova, vzdelávanie majú svoju úlohu v tomto. Spomína sa, spomínalo sa tu Maďarsko. Áno, Maďarsko v podstate e, je na 8. mieste, pokiaľ ide o kvalitu e, príslušných zákonov pre takúto ochranu týchto menší. Na druhej strane teraz vidíme aj niečo iné, čo sa deje. Napríklad e, budapeštský pochod pre e, podporu gejov napríklad, ale bol potlačený policiou. Polícia to zakázala, zakročila proti. Takže vlastne vidíme tu práve zo strany vedenia mesta Budapešť že vlastne retorika je jedna vec a prax je niečo iné. Takže sú tu veci, ktoré ale nechceme vidieť, aby sa diali a preto komisia naozaj by mala patrične monitorovať, ako sa európske právne predpisy uplatňujú v praxi aj v jednotlivých členských krajinách. A myslím, že rada by mala prijať nejaký horizontálny predpis, tú konkrétnu smernicu proti diskriminácii. A samozrejme hovorím, členské štáty by mali vytvárať patričnú atmosféru a v rámci e, toho aj e, komunikácia s občianskou spoločnosťou by mala intenzívnejšie prebiehať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Jakosari, minúta. Eh, Pani Gonc, príjmete modrú kartu? Pán posel, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja mám otázku na kolegyňu Gönc, či vie, že vláda Fidesu bojuje proti Jobiku aj novými, eh, novou legislatívou, pričom sa sická opozícia, ako som sa v novinách, v parlamente dokonca spolupracuje s Jobikom. Platí to? A ešte by ma zaujímalo, aké k tomu máte vy stanovisko. Moja odpoveď bude stručná. Nie. Takáto spolupráca jednoznačne v parlamente v Maďarsku nefunguje. Práve preto, že strana Jobbik je celkovo... Proste to stanovisko Jobiku je nepriateľné, takto to poviem. A sú tu aj iné témy, kde tá zlučiteľnosť neexistuje. Vlastne vláda Fidesu žiaľ niekedy sa dostáva až do extrémnych pozícií a nakoniec e, sú to oni, ktorí tiež obmedzujú e, takéto akcie, ako sú pochody na podporu gejov. A toto sme v minulosti nezaznamenali niečo takéto. Vedela by som sa k tomu vyjadriť aj obširnejšie, ale žiaľ často nedovolí. Ďakujem. Takže pani Jakonsári. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán minister Vamen mal pravdu, keď povedal, že homofóbia je škvrnou na mape Európy. A oceňujem aj proaktívny prístup pani komisárky Redingovej. Reputácia EÚ je vo svete vysoká, pretože naozaj vkladíme veľký význam na zásady právneho štátu a je dôležité, aby naša legislatíva bola v poriadku a tá legislatíva nesmie zahrňovať žiadne diskriminačné opatrenia ani skryté, ktoré by umožnili stigmatizovať ľudí. Napríklad mladých ľudia toto pokladajú za nesmierne dôležitý fakt. Prezident Obama si taktiež zaslúži ocenenie a pochvalu, podobne ako aj pán minister Valen, aj pani Redingová, pokiaľ ide o e, sobaše homosexuálov. Ďakujem. Pani Hit, minúta. Osoby LGBT a ich práva. To je téma, o ktorej skutočne e, treba hovoriť. A áno, pán Buzutil, musíme naozaj aj emocionálne zostať v kontakte s touto témou, pretože vlastne každý deň sa to v Európe prejavuje kto ste, ako voči vám sa chovajú, ako vás napádajú. Teraz tu v roku 2012 by sme mali urobiť nejaký pokrok v tejto oblasti. Máme smernicu proti diskriminácii, a, ale sedí uložená kde si v nejakom zaprašenom šuflíku e, v komisii alebo na rade. A v Maďarsku majú novú ústavu, ktorá hovorí o tom, že sňatok alebo sobáš môže byť len medzi mužom a ženou. V Lotyšsku sa hovorí o tom, že tam existuje zákaz o poskytovaní informácií súvisiacich s homosexualitou a tak ďalej. Takže toto je ťažké pochopiť naozaj. A nakoniec aspekt rodiny. E, voľný pohyb osôb, vrátanie rodiny, ale to sa netýka každého, pretože definícia EÚ, ako definuje rodinu, je už zastaralá, pretože základné piliery piliere e, pre spoluprácu v Európe stoja na ľudských právach. Takže mali by sme si upratať pred vlastným prahom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Thompson má slovo. Minúta. Ďakujem. Európska únia bojovala vždy pro, za viac demokracia, za viac ľudských práv. Takže zajtra by sme mali prijať uznesenie proti homofóbii, čiže tieto osoby sa nesmú diskriminovať na základe svojej sexuálnej orientácie. Ale žiaľ, je to tak, že títo ľudia práve na základe ich sexuálnej orientácie sú pokorovaní, ponižovaní, takže musím povedať, že by, to, že by sme mali s tým prestať, aby bol iný prístup ku homosexuálom. Musíme bojovať proti diskriminácii, pretože iba vtedy môžeme očakávať, že sa toto bude šíriť v Dánsku. Máme prijať e, zákon, keď bude možnosť e, e, cirkevného sobáša homosexuálov. Čiže Európska únia musí bojovať za hodnoty, ktoré si želáme ako základné kamene našej, našej spolužitia. Ďakujem. Slovo má pán Darden na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako pripomenula pani komisárka, Belgicko um, má veľké obavy, pokiaľ ide o uh, smrť uh, tej osoby 22. apríla. Uh, táto osoba zomrela z dôvodu homofóbneho správania. Je to dramatický príklad toho, že eh, homofóbia existuje, hoci sa často podceňuje. A tá smutná realita homofobného násilia sa neobmedzuje iba na Belgicko. Homosexuáli sú eh, stále vo väčšine členských krajinách, vo väčšine členských krajín um, obeťou diskriminácie a fyzických útokov. V Belgicku vláda vyjadrila vôľu urobiť národný akčný plán v boji proti homofóbii. Chce bojovať systematicky proti násiliu osôb LGBT únia, ktorá požaduje um, slobodu jednotlivcov a princípy diskriminácie. Uh, táto musí bojovať ruka v ruke s Belgickom uh, proti homofóbii. Prvým krokom týmto smerom by bolo prijatie horizontálnej smernice o antidiskriminácii, o ktorej ja hovorím vo svojej správe o sociálnej inklúzii. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo Dostávajú slovo rečníci v rámci Catch the Eye. Ako prvá pani Sinclair, nech sa páči. You, uh, Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja e, súhlasím so všetkým, čo sa tu spomínalo a zda s výnimkou toho, čo pán Poslitu povedal. No, moja obava je síce v tom, že síce povedali sa tu krásne slova o homofóbii a o tom, aká je hrozná. A čo takto, keby sme naozaj konali tak, ako hovoríme? Ja som bola už tiež obeťou dvoch takýchto útokov homofóbnych a pritom som poslanky Európskeho parlamentu. Takže naozaj by bolo dobré konať tak, ako hovoríme. Ako už povedal kolega Bernardis, e, zda žijem v krajine, teda mám to šťastie, že žijem v krajine, kde je vysoká miera tolerantnosti voči gejom. A predsa nás čaká na Ukrajine futbalový turnaj, kde sa podiela na organizácia aj Polsko a viacerí poslanci odtiaľto z tohto parlamentu pocestujú na tento turnaj aj ako predstaviteľia EÚ a pritom dnes práve E, ministerstvo vnútra v Veľkej Británii varovalo gejov pred cestou e, na Ukrajinu na tento futbalový turnaj práve e, kvôli netolerantnosti ukrajinskej politiky. Takže ako chránime občanov EÚ? Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Morganti. Pán Morganti. Samozrejme, že je správne bojovať proti diskriminácii, odsudzovať násilie, to je úplne legitímne, ale niektorí e, ľudia si myslia, že predovšetkým rodinu treba brániť. Rodina to je autonómna jednotka a týka sa to ženy a deti. A e, samozrejme, že aj homosexuálne osoby môžu spolu slobodne žiť a možno, že E, by sme mohli uznať nejaké na, do, ako dobrovoľné spolužitie, ale nemôžeme hovoriť o manželstve a o výchove detí. To ide proti prírode, lebo tam predsa sa predpokladá na výchovu detí e, žena a muž a toto odráža také egoistické pocity, až e, hraničiace s absurditou muž, matka, e, muž, otec

Ďakujem a teraz dávam slovo e, pán Prendergast. Thank you, uh, chair. Pani. Year after year we stand... Ďakujem. Rok po roku odsudzujeme homofóbne akty jednotlivcov a štátnych orgánov. Dokonca sme museli pozorovať znepokojujúci vývoj v EÚ a mimo EÚ. Nedávno video, ktoré podporovala skupina e, pracujúca v Európskom parlamente a s vami pani komisárka Redingová a s kolegami sme boli súčasťou e, tejto aktivity. Sme, táto skupina dostala sľub, že pre nich niečo urobíme. A ako zástupca rady správne povedal, ľudia, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, nie sú len na pracoviskách, ktoré pokrýva európska legislatíva, ale sú tu aj zásady náboženstva, úcty, ktoré jednoducho platia. Nie som presvedčená argumentmi tých, ktorí tvrdia, že toto sú záležitosti subsidiarity. Celkom iste sú to problémy vzájomného uznávania. Je to občianská záležitosť a myslím si, že máme posilniť našu legislatívu v tejto veci. Ďakujem za slovo. Grazie, Ďakujem. A teraz pani Cornelisen. You, Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Hovorí pani Cornelisen. V nedeľu som bola na Ukrajine a dúfala som, že budem sa schopná zúčastniť Gay Parade. Bola, bola to prvá e, prvé podujatie tejto veci, ale muselo to byť zakázané, pretože vyše stovky extrémistov hrozili, že narušia toto podujatie a policajti neboli schopní alebo možno nechceli chrániť týchto ľudí. Ukrajina by mala naozaj pripraviť zákony, ktoré by mali prešetriť a uľahčiť, prešetriť, čo sa stalo a možno aj uľahčiť život eh, gejov a lesbičiek. Myslím si, že sú tu aj európske krajiny, nielen Ukrajina, ktoré chcú mať mm, cestovanie bez víz, voľné obchodné podmienky, spolupráce s EÚ a treba im veľmi jasne povedať, že slobodné obchodovanie a slobodný pohyb osôb sa môže stať a diať len vtedy, ak existujú slobody, ktoré sú zaručené všetkým občanom bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu. Ďakujem za slovo. Da. Ďakujem a teraz pani Miranda. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka. Je veľmi zaujímavý návrh tejto smernice ohľadne ochrany proti diskriminácii. Je dôležité chápať ju takto. Ja som hrdá na to, že patrím do interskupiny E, boja proti e, diskriminácii. Ja som jedna z poslankyň, ktoré bojujú proti homofóbii. Nenávisť, netolerancia, sexistické reči, e, fyzická, verb, fyzické, verbálne násilie, diskriminácia pri práci. To všetko musí byť odstránené prostredníctvom výchovy, vzdelávania, k rešpektu a k rovnosti zaobchádzania každý druhý deň vo svete jeden človek je zavraždený v dôsledku homofóbie. Vo svete viac ako v 70. krajinách prenasledujú a odsudzujú na smrť homosexuálov. Preto Európa musí ísť touto cestou garancie práv a boja za práva ľudí e, inej sexuálnej orientácie. To je naša úloha. Grazie. Ďakujem. A teraz, pani komisárka Reding, dávam vám slovo. Vážená pani predsedajúca, myslím, že funguje kvázi eh, jednomyselnosť medzi rečníkmi. Homofóbia nemá nejaké miesto v Európe, ani v otvorenej forme, ani v skrytej forme a v nejakom členskom štáte a práve tak ani v tých členských štátoch, ktoré sú novými členskými štátmi v našej rodine. A e, nech je to akýkoľvek občan, nech žije kdekoľvek v EÚ alebo v krajine mimo EÚ, ktorá má záujem o nejaké vzťahy s nami a musím e, naozaj citovať pani Ashton, ktorá pravidelne e, intervenuje v nadväznosti na konkrétne e, záležitosti v týchto štátoch. Vážený pán predseda, pretože súhlasím so všetkým tým, čo tu odznelo, nebudem opakovať to, čo sme počuli, ale jedna otázka tu odznela, na ktorú som už odpovedala niekoľkokrát písomnou formou a myslím si, že by bolo veľmi dôležité odpovedať na ňu aj tu priamo v tejto zasadacej sále parlamentu, aby boli veci celkom jasné. A to je prepojenie medzi e, smernicou o, voľnom pohybe a e, uznávaní e, manželstiev medzi e, pármi, ktoré sú do rovnakého pohľavia. Veľmi dobre viete, že to zabezpečuje práva pre členov, pre príslušníkov členských štátov a ich rodinných príslušníkov. Takéto uznávanie je skutočne veľmi dôležité, pokiaľ ide o uplatňovanie tejto smernice. Článok 24 smernice zabezpečuje, že páry toho istého polohlavia, ktoré využívajú svoje právo na voľný pohyb v rámci e, toho, tejto smernice, majú presne rovnaké práva ako aj e, takí ľudia, ktorí žijú v manželstve a nie sú rovnakého pohľavia. To by zrejme neznamenalo, že by mali viac práv v hostiteľskej členskej krajine, ako sú tie práva, ktoré táto krajina e, hostiteľská zaručuje svojim vlastným štátnym príslušníkom. A otázka uznávania manželstiev nespadá pod e, rozsah tejto smernice o voľnom pohybe. Aby sme ju patričným spôsobom aplikovali, členské štáty nemusia e, v podstate riešiť e, uznanie takéhoto zväzku. Musia len zabezpečiť vstup a možnosť pobytu takýmto párom a ich rodinným príslušníkom vrátane manželov alebo manželiek a, a ich e, detí bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu. To znamená, že členské štáty majú e, zaručiť e, takýto pobyt manželke alebo manželovi bez ohľadu na sexuálnu orientáciu, ale hostiteľská krajina nemá záväzok uznať takéto manželstvo, pretože to je právna otázka. A teraz pokiaľ ide o túto právnu otázku a ak sa s ňou nezaobchádza správnym spôsobom, čo budeme robiť? A mohla by som vám uviezť veľmi konkrétny príklad. Prišlo k odmietnutiu zo strany polského orgánu vydať certifikáty v nadväznosti na e, občianský stav takým manželom, ktoré chceli e, mať registrované partnerstvo alebo manželstvo e, s človekom, ktorý patril k tomu istému pohľaviu. Komisia samozrejme intervenovala na takom základe, že takáto prax je nekompatibilná v nadväznosti na rešpektovanie súkromného a rodinného života a polské orgány nás informovali, že spravia patričné kroky na to, aby zrušili takúto prax, pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa sexuálnej orientácie takéhoto partnera. Vážení členovia parlamentu, e, toto som potrebovala za potrebné vám vysvetliť, čo, pokiaľ ide o to, že čo hovorí právo. A musíme to vysvetľovať na to, aby sme mohli e, zasahovať v nadväznosti takéto žiadosti v jednotlivých členských štátoch, aby tieto členské štáty e, zmenili svoju prax, ktorá nie je v súlade s tým, čo predstavuje naše európske pravidla. Ďakujem, pani komisárka. A teraz dávam slovo pánovi ministrovi Vamenovi za radu. Vážená pani predsednička, drahí členovia a poslanci, pani komisárka, ak by som mal stručne e, dôsledky zrezumovať alebo zhrnúť, musím povedať, že keď hovoríme o parlamente, rade alebo o komisii, my všetci sme na rovnakej vonovej dĺžke a všetci hovoríme, že treba bojovať proti diskriminácii a že treba brániť základné práva. To je podstata európskej spolupráce. Ako som už mal príležitosť jasne povedať počas dnešnej rozpravy, Rada je na tej istej línii ako Európsky parlament a je len samozrejme, že aj my zastávame princíp, na základe ktorého žiadny občan nemôže byť vystavený diskriminácii v dôsledku svojej sexuálnej orientácie. To je základný princíp. Je dôležité zdôrazniť, že všetky členské štáty musia prijať také opatrenia, aby umožnili všetkým európskym občanom e, tieto práva jednoducho užívať. A, konkrétne, a to konkrétne aj e, v praxi. Dánske predsedníctvo bude naďalej pokračovať v práci na antidiskriminačnej smernici, ktorá môže poskytnúť dôležitý príspevok, ktorý by mal poviesť k zákazu diskriminácie na pracovisku. Už som si všimol a poznačil to, čo tu odznelo veľmi správne tu dnes na tomto mieste a sľubujem vám, že to budem tlmočiť rade a zároveň vám sľubujem, že dánske predsedníctvo sa bude zaujímať o ochranu týchto základných práv až do poslednej minúty svojho predsedníctva a samozrejme, že aj potom, tak ako jeden z 27 členských štátov. Pre nás všetkých, ktorí sme tu, či už sme E, poslancami parlamentu, členmi komisie alebo patríme k Európskej rade, e, nezávisle od viery, sexuality, pôvodu, my všetci máme spoločnú úlohu. Všetci musíme robiť všetko preto, aby homofóbia, ktorá je súčasťou našej histórie, bohužiaľ, aby sa to už nemohlo nikdy viac zopakovať, aby nebolo súčasťou našej budúcnosti, ktorá je spoločná. Ďakujem. Ďakujem. Pán minister, máme tu 5 návrhov uznesenia na záver tejto rozpravy. Rozprava je uzavretá a budeme hlasovať o tejto téme vo štvrtok. A teraz